Good afternoon. Príjemné popoludne. Keby ste sa mohli prosím usadiť, nech môžeme začať. No. Okay. We can start. Takže môžeme začať a začneme návrhom programu a ak nie sú výhrady, tak ho považujeme za schválený. Nie sú dnes po obede žiadne oznámenia predsedajúcej, takže pristúpime hneď ku hlasovaniam. Um, hlasujeme o hospodárskych politikách eurozóny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 think you just push. Let's push. Oh, yeah. okay. Okay. Okay. okay. Not all members are... No, zdá sa, že zatiaľ nehlasovali všetci eh, poslanci. Máte všetci všetko v poriadku? Okay. Yes. Is that okay? Už vám to funguje, prosím. Tak končím hlasovanie. Výborne. Dobre, takže pristúpime k hlasovaniu o kompromise A. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme to elektronicky. Končím hlasovanie. Schválené. Dobre. Pozrieme sa na kompromis B. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis C. Kto je za? proti, kto sa zdržal, schválený. Kompromis D, to je za, to je proti, kto sa zdržal, overíme. Kompromis D. Končím hlasovanie. schválený. Teraz sa dostávame ku kompromisu E. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme ho. Končím hlasovanie. 28 za, 27 proti. Schválený. Kompromis F. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme. Končím hlasovanie. Schválený. Kompromis G. Kto je za? G. Proti. Zdržali sa. Zase overíme. <laughs> Je mi to ľúto, je to dosť nejasné dnes. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Mm. 20, to nerozhodné hlasovanie, 28 hlasov proti, 28 za, takže tým pádom to znamená, že kompromis bol zamietnutý. Teraz k pozmeňovaciemu návrhu 96. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme elektronicky. 96. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 28 proti 27. Schválený. No a teraz pôjdeme na návrh 72. E, e, <laughs> kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Mne to prípada schválené, ale overíme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Uh-huh. Prepačte, niekedy to nie je až také jasné. Teraz e, návrh 84. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme ho. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 23 hlasov za 28 proti, takže zamietnutý 106. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Overíme. Je to jasné? No, dobre, tak príde mi, že to je zamietnuté. Takže, dobre, zamietnutý. 187. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválený. 188. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Overíme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to jasne zamietnuté. 33 hlasov proti, 19 za. Teraz sme na 86, kto je za, proti, kto sa zdržal. Mne to príde schválené, ale overíme. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Dobre, schválený. 101. Návrh 101. Môžeme to teda všetko robiť elektronicky, pýta sa predsednička, lebo tým si troška situáciu uľahčíme, lebo to vyzerá často nerozhodne, takže otváram hlasovanie. Prepačte, 80, 101. 101. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 104. Otváram hlasovanie. Skončím hlasovanie. Zamietnutý. 107. Otváram hlasovanie. Počkáme. Ko- končím hlasovanie. Zamietnutý. 108. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 83. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 85. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Dobre, teraz kompromis H. Otváram hlasovanie. Končím. Končím hlasovanie. Schválený. Kompromis I. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. schválený. Kompromis je. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Teraz sme na pozmeňovacom návrhu 169. E, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 252. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Kompromis K. Otváram hlasovanie. Kompromis K. Končím hlasovanie. Schválený. Pozmeňovací návrh 59. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Dead. Zamietnutý. 119. 119. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromisný návrh L. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh M. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Kompromisný návrh N. Hlasujte, prosím. Končíme hlasovanie. Schvaľuje sa. Prepačte. Pozmením sa vrch 45. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schvaľuje sa. Kompromisný návrh O. Hlasujme. Končíme hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh P. Hlasujeme, prosím. Končíme hlasovanie. Schvaľuje sa. Kompromisný návrh Q. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schvaľuje sa. Kompromisný návrh R. Hlasujte, prosím. Končíme hlasovanie. Schvaľuje sa. Kompromisný návrh S. Je tu uh, ústne sa návrh Luis Caricano. Je uh, nejaká namietka? Môžem to vysvetliť? v pôvodnom texte uh, smali, sme investície do hmotného, nehmutného e, majetku. To už vyplýva z e, povahy veci. Takže navrhujem impact investment, e, také efektívne investície. Nemá zmysel hovoriť, či investujeme do hmotného alebo nehmotného majetku. E, máme nejaké námietky? Hlasujeme. Hlasujeme o ústnom pozmeňujúcom návrhu. treba hlasovať o pozmeňovacom návrhu spolu s ústnym pozmeňujúcim návrhom a pokiaľ to neprejde, potom ten e, pôvodný. E, takže sme proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu. Takže teraz sa hlasuje o kompromisnom návrhu vrátanie ústneho pozmeňovacieho návrhu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Mm, je to nerozhodné, to znamená, že sa zamietá. Teraz hlasujeme o kompromisnom návrhu bez ústneho pozmeňujúceho návrhu. Hlasujeme, prosím. Končíme hlasovanie. Schváľuje sa. A teraz pozmenujúce návrh 193. 193. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromisný návrh T. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schvaľuje sa. Kompromisný návrh U. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmenici návrh 228. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňte návrh 229. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Zamieta sa. 230. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 231. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 232. Hlasujte, prosím. Končíme hlasovať. Zamieta sa. 233. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 234. Hlasujeme. Končíme hlasovanie. Schvaľuje sa. 235. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schvaľuje sa. 227. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. A teraz 249. Hlasujte, prosím. Končíme hlasovanie. Zamieta sa. Kompromisný návrh V. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa. Kompromisný návrh dvojité V. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schváľuje sa. Kompromisný návrh, prepačte, pozmeňujúci návrh 248. Uzatváram hlasovanie. Schváľuje sa. Kompromisný návrh X. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schváľuj sa. Pozmeň si návrh 225. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromisný návrh Y. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schvál, schváľuje sa. Kompromisný návrh Z. Otváram hlasovanie. Z. Vyslovil som to s americkým prízvukom. Končíme hlasovanie. Schvaľuje sa. Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som zavolať k e, vašemu zvoleniu. Totiž niektoré pozmeňujúce návrhy e, sa schválili napriek kompromisným návrhom. Musím to vyhodnotiť, ale urobím to veľmi rýchlo. Takže v poriadku, tak to znie e, rozumne. May I call your attention? Poprosím vás o chvíľu pozornosti. Myslím si, že uplynulo podstatne viac než jedna minúta. Tak poprosím vás, aby ste sa aby ste zaujali svoje miesto, aby sme mohli pokračovať. Takže poprosím vás, aby sme eh, hlasovali. Menovite budeme hlasovať o eh, pozmenenom znení. Nech sa páči. Končím hlasovanie. Zamieta sa. za 18 e, a 34 sú proti, 4 sa zdržali. Dovolte, aby som vám pripomenula, že stretneme sa zajtra o 9. E, e, budeme mať vypočutie mm, kandidátky na kandidáta na mm, úrad e, komisára.